oznámila, sú platné, rokovanie je odročené. Tí z vás, ktorí prídu do Bruselu budúci týždeň, uvidíme sa ostatným krásnu dovolenú.